Teraz prejdeme k vysvetleniam hlasovania. Najskôr k správe Flašák. Regionálna politika ako súčasť e, e, širšieho rámca pomocných politík. Začína pani Baraču.